Týmto končím rozpravu k tomuto bodu a hlasovanie sa bude konať o 12. Ďalším bodom dnešného programu je rozpočtová kontrola humanitárnej pomoci EÚ. Spravodajca je pán Martin Ehrenhauser. Nech sa páči, máte 4 minúty. Ďakujem pekne. Ďakujem. Je o veľmi dôležitú tému. Európska únia a jej členské krajiny sú vo svete najväčším donorom v tejto oblasti. 36 v roku 2010, 1,1 miliardy eur. To sú sumy, o ktorých hovoríme. ECHO tu pritom zohráva len koordinujúcu úlohu a implementácia e, v teréne. tu preberajú partnery, mimovládne organizácie, e, ale aj medzinárodné organizácie, ktoré sa ujímajú tejto implementácie. Faktom e, je, že humanitárnou pomocou pomáhame tým e, najnúznejším na svete. A akákoľvek neefektovnosť v tejto oblasti stojí ľudské životy. Preto je dobré, že tu je takáto správa, ktorá tu v Európskom parlamente po 7 rokoch opätovne si dáva za cieľ efektivitu monitorovacích orga- e, tokov a takisto aj implementácie. Pokiaľ ide o spoluprácu medzi ECHOM a mimovládnymi organizáciami. Nuž, tu možno povedať, že je tu zabezpečená vysoká miera zodpovednosti a kontinuita dialogu a, a aj medzi generálnym riaditeľstvom ECHO a partnermi. Taktiež je potrebné skonštatovať, že rámcová dohoda z roku 2008 priniesla pokrok. Existuje revízia ktorá je naplánovaná tento rok, je potrebné ju naozaj uskutočniť, eh, tak aby sme sa sústredili predovšetkým na zníženie administratívneho bremena. Ďalej, pokiaľ ide o spoluprácu s OSN, to by som vnímal dosť kriticky. Tu treba skonštatovať, eh, že spoločná metóda implementácie rozpočtu má výrazné nedostatky, najmä čo sa týka kontroly vykazovania využitia finančných prostriedkov. Myslím si, že Ehm, je potrebné dbať o transparentnosť aj na takejto úrovni. Predovšetkým je potrebné zabezpečiť prístup Európskeho parlamentu k auditovým eh, správam. To zatiaľ nie je v platnosti. Domnívam sa, že Európsky parlament by mal mať túto možnosť, pretože inak nemôže vykonávať v plnej miere svoje právomoci rozpočtového kontrolného orgánu. Ďalej, čo sa týka výročných správ o implementácii tohto programu, ktoré sa prekladajú komisii, podľa mňa sú veľmi nejasne kom- formulované, je potrebné ich zvecniť. A ďalej, čo sa týka formy, po škandále s severokorejskou vládou si musíme uvedomiť, čo treba napraviť. Doposiaľ sme nemali žiadne pokroky v tomto smere. Členské štáty tu budú musieť vyvíjať tlak na OSN aj v tomto smere. Čo sa týka implementácie, z Mimo vládkami Tu sú isté slabiny, najmä čo sa týka zadeľovania programov jednotlivým mimovládkam. Tu tie mechanizmy nie sú celkom jasné, čo sa týka vnútorných kontrolných mechanizmov, aj tu sú isté nedostatky. Musím si uvedomiť, že mimovládky a aj partnery môžu delegovať svoje úlohy, ale musia prevziať zodpovednosť za administratívu a správne využitie prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, tak aby sme boli schopní kontrolovať ich využitie. A ďalej existujú dosť výrazné rozdiely s podobnými projektami v ostatných oblastiach. Je potrebné zaviesť pravidla kontroly, tak ako platia v iných oblastiach, aby sme dokázali sledovať úspešnosť jednotlivých projektov. Do budúcna bude nevyhnutné dbať o udržateľnosť a prevenciu bolo by vhodné napríklad sústrediť sa na prevenciu katastrofám, e, vybudovať vo väčšej miere systém včasného varovania, zlepšiť poskytovať humanitárnej pomoci a taktiež by bolo potrebné zlepšiť e, schopnosť odolnosti miestneho obyvateľstva a to tým, že pomôžeme budovať infraštruktúry priamo v teréne. Správa prešla vo výbore v hlasovaní a bol by som rád, keby prešla aj v hlasovaní tu v pléne. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Ehrenhauser. Teraz prejdeme po postupu k HDI. Najskôr dostal slovo pán kolega Rubich. Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. Myslím, že tu máme dočinenie so správou, ktorá dokazuje, že Európska únia nesie obrovskú zodpovednosť za dianie vo svete. A najmä tie pomocné opatrenia, ktoré poskytujeme, by mali byť udržateľné a mali by sme dbať o to, aby tieto opatrenia naozaj pomáhali obyvateľstvu, ktoré žije v postihnutých oblastiach. Preto si myslím, že nová stratégia rozvoja, ktorej sa tu venujeme, a síce ako čo najviac sprístupniť energiu napríklad najchudobnejších regiónov, pretože dodávky energie umožňujú taktiež zlepšenie vzdelávania obyvateľstva, zlepšujú komunikáciu a vytvárajú predpoklady naplňania úspešných stratégií. Preto sa musíme snažiť pozrieť na to, ako využiť e, zdroje tohto sveta udržateľným spôsobom. Myslím si, že správa zaujala správny prístup, orientuje sa na zlepšenie kontroly v tomto smere a my by sme sa teraz mali snažiť o to vytvoriť taký model, ktorý nám umožní udržateľným spôsobom naozaj využiť prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani kolegyňa Tykau având în vedere creterea numărului uh, Ďakujem pekne vzhľadom na zvýšenie počtu, frekvencie a rozsahu humanitárnych katastrof, ktoré postihujú viaceré časti mondu. Ja vítam iniciatívu Európskej komisie navýšiť rozpočet humanitárnej pomoci na o priemerný ročný príspevok 915 miliónov eur. Rovnako rezerva pre naliehovú pomoc je 2,5 miliardy eur na rovnaké obdobie navýšená a je to aj návrh znovu využívať budúci rok nevyužité rezervy. Je dôležité, aby sme mali fondy, aby sme predvídali a preventívne pôsobili, aby sme rýchle zasiahli a aby sme sa dostali z krízových situácií, z toho vyplývajúcich. Myslíme na tých najzraniteľnejších, na deti, na ženy. Oni by mali mať prioritu pri udeľovaní e, lekárskej služby a potravy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pani kolegyňa Česková. Vážený pane predsedo. Vážený pán predseda, rada by som zdôraznila, že jedným z predpokladov na efektívnosť a účelnosť správy finančných prostriedkov a na účinné poskytovanie humanitárnej aj rozvojovej pomoci je posúdenie potrieb, ktoré sú vyvolené, vyvolané konkrétnou krízou v regióne. V tejto oblasti je ešte veľký priestor na zlepšenie, tak ako to vidíme napríklad v africkom rohu, kde napriek rozsiahlej humanitárnej pomoci nevidíme pokrok. Napriek tomu sa tam posiela veľa prostriedkov, hoci nie je isté, kto ich skutočne dostáva. Nie sú postupy alebo prístupy, aby sme zistili, kto je konečný príjemca, a na základe ktorých by sme mohli konkrétnejšie vymedziť množstvo prostriedkov, ktoré je účelné poskytovať, či už v rámci humanitárnej alebo rozvojovej pomoci. Preto je dôležité podľa mňa, že v tejto správe Európsky parlament venuje pozornosť auditu tejto pomoci ako celku a tiež auditu spolupráce s ostatnými organizáciami, ktoré zaistujú túto pomoc rovnako ako OSN. Ďakujem spravodajcovi a ďakujem aj za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Čišková. Teraz má slovo pán Baška.

Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Štatistiky z posledného desaťročia ukazujú nárast frekvencie prírodných katastrof vo svete, zároveň rozpočet EÚ určený na humanitárnu pomoc a na C sa naďalej tiež rozvíja. Je podstatné, aby sme dobre spravovali financie, pretože EÚ potrebuje humanitárne fondy, ktoré budú pluralistické. Zdôrazňujem, že je potrebné zachovať rovnovahu medzi financovaním predvídania, prevencií a naliehavej pomoci, núdzovej pomoci. Európa musí mať oficiálne mechanizmy, aby zabránila zneužívaniu financí v tejto oblasti. Transparentnosť v spolupráci s medzinárodnými organizáciami je veľmi dôležitá. Zároveň EÚ musí zabezpečiť koherentnosť medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou pomocou. Ak nie, ak by tomu nedošlo, tak to môže mať negatívny vplyv na lokálne trhy. Napríklad príliš veľa potravinovej pomoci môže ohroziť miestnu potravinovú produkciu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. A na záver dostáva ešte slovo kolega Silvestris. Grazie, Ďakujem, pán predsedajúci v tejto rozprave si myslím, že by sme mali venovať predovšetkým pozornosť eh, aj komisia tomu, ako treba kvalifikovať humanitárny fond a musíme posilniť eh, záväzok EÚ v tomto smere. Je to potreba, ako hovorila kolegyňa Basesku, teda venovať pozornosť aj prevencii, aj naliehavej pomoci treba zdôrazniť potrebu, aby sme mali čo najtransparentnejšie mechanizmy riadenia týchto fondov. Pred niekoľkými týždňami som položil otázku k jednej konkrétnej veci v Taliansku. Jeden mladý talianský nezamestnaný, ktorý pracoval pre jednu NGčko, tak pracoval pre nich a nemal žiadnu dohodu a po práci potom, keď teda je veľa takýchto nezamestnaných, ktorí pracujú takýmto spôsobom a títo nezamestnaní potom žiadajú v takýchto NGOčkách pomoc a nemajú konkrétnu pracovnú e, dohodu. Takže potrebujeme väčšiu transparentnosť. Ďakujeme pekne, pán kolega Silvestris. Na záver dostáva slovo pani komisárka Georgieva. Thank you, Mr. President. Uh, uh, let me... Ďakujem, pán predsedajúci Dovolte, aby som poďakovala osobne za seba aj za komisiu, aj pracovníkom humanitárnej pomoci tu v Bruseli, aj v viac ako 40 krajinách, ktorí sa snažia zmierniť dôsledky rôznych katastrof a vojnových konfliktov. Ťaž, často žijú vo veľmi riskantnom prostredí Dovolte, aby som vyjadrila ich uznanie ich práce a um, zlepšenie správy finančných prostriedkov je niečo, čo vítame. E, v časoch, kedy sa zvyšujú počet e, konfliktov a katastrof a tieto všetky sa dokonca ešte aj stiažujú, tak je tu teraz ešte väčší tlak na to, aby sme využívali prostriedky na nich daňových poplatníkov naozaj efektívne. Preto som ďačná aj spravodajcovi, aj parlamentu za um, poradenskú um, za poradenstvo, ktoré ste nám poskytli v tejto otázke. Chcela by som sa dotknúť štyroch vecí. Prvá vec je, táto správa je veľmi dobre načasovaná pre nás, pretože teraz pracujeme na revízii nášho rámco, našich rámcových dohôd, partnerských dohôd a v rámci týchto dohôd by sme chceli sprísniť monitorovanie prospech eh, lepšej alebo rýchlejšej e, reakcie, pretože rýchlosť v našom prípade veľmi e, zvyšuje účinnosť našej pomoci. A v tomto kontexte naozaj aj venujeme výraznú pozornosť OSN a správne je, keď sa povie, že musíme naďalej e, pracovať na zlepšovaní nášho systému a tiež musíme zabezpečiť, aby prostriedky aj z OSN nám boli k dispozícii. Dovolte, aby som zdôraznila, že my sme, príliš, my sme veľmi obozretne pristupovali k tomu, aby sme kontrolovali mm, účtovníctvo našich e, partnerov. Každý rok z, urobíme detailnú kontrolu tretiny našich partnerov a tretiny našich projektov, že či splňajú naše požiadavky a normy po druhé sme výrazne zdôraznili e, náš prístup e, k partnerským dohodám a použi- máme k dispozícii 1,1 miliardy eur a s týmito peniazmi sme pomohli 146 e, miliónom obetí tým, že sme im poskytli potraviny strechu nad hlavou a podobne a tým sme zmiernili, takisto sme aj prispeli k zmierňovaniu rôznych konfliktov a prispeli k lepšej stabilite po celom svete. Takže my chceme, aby naši partneri um, venovali vysokú pozornosť a aj našim partnerom, avšak nemôžem dostatočne dobre zdôrazniť, aké je potrebné prepojiť pomoc na rehabilitáciu toho prostredia, pretože to, to je spôsob, ako môžeme e, zlepšiť výdavky v budúcnosti, pretože už aj tak 8 e, až 10 je na znižovanie e, dopadu katastrof. Avšak najlepší spôsob, ako budovať dostatok, alebo ako budovať Um, silu voči, um, alebo dobrý základ uh, voči katastrofám je budovať uh, um, od začiatku silnejšie štruktúry. Takže my pripravili, sme pripravili aj také projekty, ktoré splňajú požiadavku toho, aby boli čo najlepšie využité prostriedky daňových poplatníkov. Takže môžete si byť istí, že na našej strane máte e, naozaj partnera, ktorý veľmi, e, ktorému veľmi záleží na tom, ako sa e, použijú európske prostriedky na pomoc ostatným obyvateľom Zemegule v časoch šetrenia. Predseda, ďakujem pekne pani komisárke Georgieve. A týmto sme ukončili rozpravu a teraz prerušujeme rokovanie do 12. do hlasovania. Thank you.